Na programe máme hlasovanie o troch návrhov uznesení o Nikaragui. Pani Veronique de Kaiser sa hlasí o slovo. Oui, monsieur le président, je voudrais vous rappeler que mon... Ďakujem, pán predseda. Chcem vám len pripomenúť, že moja politická skupina sa zúčastní hlasovania, čiže my sa nebudeme zdržiavať, hlas, zdržiavať, zdržiavať hlasu, ale nezúčastníme sa hlasovania. Arvoisa puhemies, mielestäni äskeisessä keskustelussa liian monen... Pán predseda, v diskusii ste mm, pri, povolili priveľkému počtu poslancov prekročiť rečnícky čas, preto by som vás e, chcela upozorniť, že keď je potrebné, môžete od, vypnúť mikrofón. To je dôležité, aby sme potom nestrácali zbytočne rečnícky čas. Áno, niektorí dostali slovo dvakrát. Áno, je pravda, že niektorí dostali e, viac rečnícky vyšší rečnícky čas, ale nie v jednom bode, čo sa týka vypnutia. Ja som bol benevolitný ku všetkým, dneska som nikomu mikrofón nevypol, ale na budúce to už tak uskutočním. Pán Romeva Rueda? Rueda? Go ahead. Ça va? Oui, en fait, c'est pour euh, insister aussi sur le fait que notre groupe est là et présent, mais... Nuž, áno, to je preto, aby som zdôraznil, že aj naša politická skupina sa z rovnakého dôvodu ako sociálni demokrati nezúčastní hlasovania. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne. Pani Figuereda. Ja by som taktiež eh, povedala veľmi podobné to, čo povedali predrečníci z dôvodov, ktoré tu už boli eh, vysvetlené predtým. My takisto sa tejto eh, roz tohto hlasovania nezúčastníme. Zúčastnili sme sa rozpravy, ale hlasovania sa nezúčastníme pretože e, vlastne už ten dôvody boli vysvetlené. Dobre, ďakujem. Ja myslím, Predsedajúci, ďakujem pekne a ja myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu. A teraz budeme hlasovať o spoločnom uznesení troch politických skupín EPP, ALDE a ECR. Hlasujeme o uznesení k Nikaragui. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Uznesenie bolo schválené. Ďakujem, prejdeme. Ďakujem pekne. Prejdeme k nášmu ďalšiemu bodu hlasovania. Je hlasovanie o štyroch návrhoch na uznesenie po situácii v Laose a Vietname. Musím ma zmeny kolegovia upozorniť na to, že v odseku 6 je malá technická chyba. To znamená, že slovo trestnoprávny a disciplinárny vypadnú z tohto odseku. Čiže uznesenie k Laosu a k Vietnamu. Je to spoločná rezolúcia, spoločné uznesenie piatich politických strán. Hlasovanie bude prebiehať oddelenie. Začínam hlasovať. Otváram hlasovanie k odseku 6. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 6, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tiež bola prijatá. Takže môžeme teraz hlasovať o celom uznesení. Kto je zaň? Kto je proti? Kto sa zdržal? Uznesenie bolo prijaté. A napokon ešte máme hlasovanie o piatich návrhoch uznesenia o Číne, práva menšín a uplatňovanie trestu smrti. Pán posol by chcel niečo povedať? Herr Prepačte, pán predseda, ale je tu chyba v bode 3 nemeckej verzie. Požiadam, aby to tam aj vo všetkých ostatných jazykových verziách bolo napravené, pretože tu sa uvádza, odsudzuje e, popravu oboch Tibetanov ako aj ďalších deviatich Ujgurov. To samozrejme nie je pravda. Ujguri nie sú žiadni ďalší Tibetania a Tibetania nie sú žiadni ďalší Ujguri. Takže požiadam, aby to bolo opravené vo všetkých jazykových verziách. Ďakujem. Ďakujem, opravíme to. Ďakujem. hlasovaní. Môžeme prejsť teda k hlasovaniu o uzneseniach politickej skupiny SAD. Dávam hlasovať, to je za. To je proti. To sa zdržalo. Toto uznesenie bolo zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o spoločnom uznesení troch politických skupín EPP, ALDE a Zelených. Hlasujeme po menovite. Teda odsek 9 menovite, hovorí predsedajúci. Predsedajúci sa opravuje. Najprv budeme hlasovať o odseku 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že by sme si to mali asi elektronicky overiť. Pripravte si prosím kartičky hlasovacie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Koniec hlasovania. 45 za, 2 proti, 23 sa zdržalo. To znamená, že to, to uznesenie je schválené. Teraz uznesenie ako celok. Menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 40 za, 23 sa zdržalo, jeden bol proti. Výsledok je, že uznesenie bolo schválené. Takže zápis tohoto jednání bude... Zápisnica z tohto rokovania bude predložená k, na schválenie na začiatku ďalšieho, ďalšej plenárneho tej schôdze a pokiaľ nie sú žiadne námietky, tak e, texty budú okamžite odovzdané inštitúciám a orgánom, ktoré boli menované v texte. A ja vyhlasujem zasadnutie Ruského parlamentu za prerušené, skončené. Ďakujem pekne a prajem pekné popoludne šťastnú cestu domov.